na programe je vystúpenie podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku. Vystúpenie sa týka Ukrajiny. Pani Ashton nemohla tu ostať. A teda komisár Fantafel eh, prednesie v jej mene tento prejav. Vážny pán predseda, ďakujem veľmi pekne za túto eh, príležitosť vystúpiť v mene pani Kathy Ashtonovej. Požiadala ma, aby som sa podelil s vami o to, čo plánovala tu predniesť. Vážny pán predseda, Ctené poslankyne, ctení poslanci, som veľmi rád, že mám túto možnosť vystúpiť ohľadom súčasnej situácie na Ukrajine. Chcel by som hovoriť v svetle troch dôležitých eh, predchod- budúcich udalostí. Ministerské stretnutie EU-Ukrajina, ktoré sa bude konať v Luxembursku 26.10. Eh, komunálne voľby, ktoré sa budú konať 31. oktobra a 14. summit Únia Ukrajina, ktorá sa bude konať 22. novembra. V ostatnom čase Ukrajina e, sa teší značnej politickej slobode. Viaceré e, e, voľby sú uznané ako voľby, ktoré prebehli v súlade s medzinárodnými normami. Ukrajina vyvinula dynamickú, rozmanitú e, občianskú spoločnosť a mediálnu spoločnosť a došlo k viacerým zlepšeniam, pokiaľ ide o respektovanie ľudských práv. Dôsledkom tohto vývoja, ako aj podpory viacerých vlád, e, e, myšlienky užších väzieb s Európskou úniou, v dôsledku toho vzťahy medzi úniou a Ukrajinou dosiahli značnú dynamiku. To sa najjasnejšie e, odzrkadľuje e, v asociačnej dohode, ktorá je veľmi viceozná, o ktorej sa teraz rokuje a ktorej cieľom je dosiahnuť dvojaký cieľ politickej asociácie a hospodárskej integrácie s Európskou úniou. E, vláda prezidenta Janukoviča počas ostatných mesiacov uskutočnené viaceré e, dôležité hospodárske e, reformy, ktoré chválime, vrátanie e, prijatia zákona o verejnom obstarávaní a ten by mal zahrať dôležitú úlohu v boji proti korupcii a pri posilnení hospodárskej súťaže. Prijatie zákona o reforme plinárenstva pripravuje pôdu na E, vstup e, Ukrajiny, pristúpenie Ukrajiny k zmluve o energetickom spoločenstve. Takisto sa to týka aj dohody z MMF o úvere standby, čo je dôležité z hľadiska zabezpečenia makroekonomickej stability, mm, transparentnosti a obnovenia hospodárskeho rastu. Títo reformy sa uberajú správnym smerom a treba ich podporiť. Ukrajinská vláda dosiahla určitú stabilitu, ktorá sa vyhýbala eh, politickému establishmentu Ukrajiny počas ostatných rokov. Je to dôležitý potrebný vývoj, ktorý zabezpečí efektívne riadenie tejto krajiny. Napriek tomu nás znepokojuje znepokojujú sústavné eh, spravy o zhoršení, pokiaľ ide o rešpektovanie základných práv a demokratických princípov eh, na Ukrajine. Najmä znepokojujú sťažnosti, ktoré sa týkajú eh, slobody masovo-komunikačných prostriedkov, slobody zhromažďovania a združovania. Ctení poslanci, rešpektovanie týchto základných hodnot má zásadný význam sú najlepšou zárukou slobody jednotlivca. Zabezpečujú skutočnú súťaž myšlienok. Sú nevyhnutným prvkom skutočne otvorenej, inovujúcej sa a konkurenčnej spoločnosti 1. oktobra Ústavný súd Ukrajiny eh, sa rozhodol eh, zrušiť ústavné zmeny, ku ktorým došlo po oranžovej revolúcie roku 2004. Toto rozhodnutie iba posilňujú potrebu toho, aby Ukrajina dosiahla širšiu ústavnú reformu eh, v rámci inkluzívneho reformného procesu a je to pokračovanie kľúčovej eh, témy, ktorá bola eh, nastolená v uznesení parlamentu 25. februára tohto roku. Tento proces by mal sa snažiť vytvoriť účinný a stabilný systém, e, ústavný systém e, e, vzájomných kontrol v súlade s európskymi štandardmi pre Európsku úniu a členské štáty. Rešpekt pre ľudské práva a demokratické princípy a právny štát sú zásadnými hodnotami, ktoré nás spájajú. Ide o princípy, ktoré nie je možné E, kde nie je možný e, kompromis a majú kľúčový význam s našimi, pre našich partnerov, ako je Ukrajina. Tempo a hĺbka nášho zbliženia sa s Ukrajinou sa bude určovať e, plným respektovaním týchto hodnôt. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem, pán komisár. A teraz sa e, začne rozpráva v mene e, predstaviteľov parlamentných skupín. Dve e, minúty, pán Michal Galer v mene EPP. Ďakujem, pán predseda, kolegyne a kolegovia. Pre európsku budúcnosť krajiny sa ukrajinský národ stále a znova a znova vyslovil a preto je znepokojujúci ten vývoj, ktorý vzdialuje Ukrajinu od eh, takejto možnosti. Mali by sme o tom hovoriť na samite EU Ukrajina. Musíme tu hovoriť o zastrašovaniach eh, tajnej služby, o represáliách. Takýto vývoj nie je možné vyvážiť pozitívnymi správami z hospodárstva. Mm, hospodárstvo a, teda nahrádzanie demokracie hospodárskou prosperitou je čínskym, nie európskym postupom. Nemali by sme e, predtým zatvárať oči len preto, že e, európska verejnosť o tom veľa nevie, alebo že to robila aj predošlá vláda, je áno, ale nebola tu taká atmosféra kontroly. E, napríklad katolickú Univerzitu v Lembergu nenavštívila tajná policia alebo nenavštívila tajná policia tých, ktorí sa angažujú v mimovládnych organizáciách. E, stranické kancelárie sú obsadzované, pretože je tu vraj nebezpečenstvo útoku. To je metóda, to je déjà vu e, tajnú službu vedie mediálny mandát, aj to oddeluje, eh, magnát, aj to oddeluje Ukrajinu od Európy. Už eh, nie je veľa, čo by bolo ostalo po komunálnych voľbách z demokracie. Skutočne sú tu len nejaké bábkové reprezentácie a len skutočne eh, verní sú pripustení k voľnám. V Kieve sa voľby ani nekonajú, pretože tam by určite vládna strana nič nevyhrala a je tu snaha získať pod kontrolu aj tie e, územia, ktoré sa zatiaľ e, bránia. My potrebujeme ale demokratický konzens vlády a opozície. Musíme tu mať konzens pre demokraciu, právny štát, trhové hospodárstvo a európsku integráciu. Chceme, aby Ukrajina sa ďalej uberala spolu s nami touto cestou. Ďakujem. Sí, eh, vamos a ver. El colega Ďakujem, pán kolega Galler. A teraz pán uh, eh, Michalsky má otázku na pána Galera, áno? Dobre. Takže pán Galer, akceptujete otázku pána e, eh, Mianského? Nech sa páči. Mikrofono. Mikrofón poprosíme. Ďakujem za možnosť položiť otázku. Je to veľmi milé z vašej strany. Je vždy dobre mať takúto možnosť otvoriť rozprávu. Videli sme e, veľmi e, priaznivý obraz, e, ktorý ste načrtli o Ukrajine v porovnaní s Čínou. Naozaj si myslíte, že situácia je natoľko zložitá, že musíme sa dnes zapodívať eh, týto veľmi dôležité eh, obvinenie voči Ukrajine. Pán Galer, máte 30 sekúnd, aby ste zodpovedali. Ja som povedal, že by to bola hospodárska prospech verita, ktorú chcú dosiahnuť autoritárnym vládnutím. To poznáme z Číny. Ja som to neporovnával. Ja som len povedal, že by to bola nesprávna cesta, pretože to nie je európska cesta. A ten obraz, ktorý som tu ja načrtol, je myslím veľmi realistický pre všetkých ľudí, ktorí tam žijú a to, čo e, sa má vraj hospodársky dosiahnuť. To najprv treba naozaj vidieť. Ďakujem pán Galer, pán Kaminsky, nech sa páči. Máte slovo na minútu. A teraz prosím žiadnu rozprávu. Pán Severin, v mene socialistov, máte slovo na minútu. Ďakujem pekne. Ukrajina je veľmi dôležitá krajina pre nás. Na Ukrajine, Ukrajina ale stojí pred mnohými výzvami. Ja sa chcem podikovať komisárovi za vynikajúci opis situácie, ale aj vynikajúci opis našich očakávaní vo vzťahu s Ukrajinou. Nová vláda bola e, zvolená v slobodných e, demokratických voľbách, ktoré sme všetci uznali a myslím, že dnes je e, vhodný čas na to, aby sme nechali tejto vláde čas a aby sme neprejudikovali po prvých dňoch a nehovorili o tom, čo dosiahne a čo nie. Skutočným problémom tejto rozpravy je vlastne vlastne to, že e, problém máme my tu. My sme veľmi rýchlo e, rozdelili túto krajinu na prozápadnú a provýchodnú a teraz máme e, problém, keďže tí prozápadní nie sú pri moci a, a máme problémy uveriť, že provýchodní by mohli túto krajinu držať na európskej ceste. Preto si myslím, pán predseda, že toto je dnes skutočný problém a myslím si, že by sme mali pochopiť, že skutoční pro Európania sú pro Ukrajinci, ktorí môžu zabezpečiť právny štát, demokraciu a e, modernizáciu na Ukrajine. A v závere chcem iba požiadať kolegov, aby e, rozhodli o odložení tohto uznesenia, ktoré máme schvalovať, pretože si myslím, že krajina stojí pred voľbami, rokovaniami s nami a nemali by sme príjmať uprostred politického procesu nejakého uznesenia uznesenia a teda nemali by sme ani teraz vyvodzovať závery. Ďakujem pekne, pán Severin. Teraz dostane za liberálov pani Valean slovo. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, vážený pán komisár. Dá sa, že máme ťažkosti E, nevieme, ako naložiť s našim východným susedom Ukrajinou. Pre Ukrajinu je e, to zložité, pretože jeden deň e, je Európa spojenca, a potom sú s Európou problémy, ale mali by sme byť pragmaticky, uznať realitu v teréne a bojovať za spoločné body na našej agende to by mala byť naša priorita. E, hospodárska e, spolupráca to bol vždy najväčší ťahuň e, pre európsku integráciu a je to aj záruka pragmatického postupu EÚ od 56. Naďalej by sme sa mali zamariavať na inštitucionálne a hospodárske reformy, ktoré sa musia v, na Ukrajine zrealizovať, ale súbežne tento dvojkolajový prístup je jediný možný, ak chceme vytvoriť nosný kruh, ktorý do vedie túto krajinu k stabilite a demokracii. Prioritou by malo byť podporovať dobre podnikateľské prostredie a dosiahnutie e, dobrého trového hospodárstva na Ukrajine. A na to treba podporiť e, daňové reformy, reformy vo vzťahu s DPH a taktiež e, bojovať úspešne proti korupcii. To sú len niektoré z priorít. Preto je dohoda o pridružení dôležitým reformným nástrojom a preto musíme pokračovať v našich rokovaniach rokovaniach o takejto e, zóne voľného obchodu a taktiež o e, pristúpení Ukrajiny k zmluve o energetickom spoločenstve. Preto vítam, že Ukrajina pristúpila k VTO. To je dôležitý krok e, k príjmaniu našich európskych hospodárskych štandardov. Dúfam, že budeme schopní prekonať e, pokračujúce odkladenie, odkladanie vytvorenia takejto zóny voľného obchodu a posilníme vzájomnú dôveru tak, aby to bolo v záujme celého e, obdobie, e, celej oblasti aj EÚ. Ďakujem pekne na minútu a pol pani Harms. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem povedať, že obavy o e, nedemokratických postupoch na Ukrajine, že tieto obavy zdieľam. Čím ďalej, tým viac správ je o e, utláčaní e, mienky u novinárov. Týka sa to aj ďalších členov mimovládnych organizácií, teda tých, ktorí sa zasadzujú za demokratický e, vývoj na Ukrajine a taktiež je tu veľký dosah tajných služieb a to naozaj je všetko veľmi znepokojujúce, ale e, diskusie o e, slobode e, prejavu a demokracii, to myslím nemá žiadnu súvislosť s poslednými voľbami. Ja som to už povedala viackrát. Všetci vedúci aktéry na Ukrajine vždy e, mali e, prostriedky na presadzovanie svojich vlastných záujmov a zneužívalo to, zneužívali to. A toto zneužívanie sa prehlbuje a to nás musí naozaj znepokojovať. Ja si myslím, že ak toto uznesenie odložíme, tak to v podstate nič nezmení, ak sa nezamyslíme nad hospodárskym vývojom na Ukrajine. Ja e, s rovnakou obavou e, sledujem vplyv Ruska na ukrajinské hospodárstvo, hlavne v oblasti energetiky, ale aj v iných e, sektoroch. E, tento vplyv sa prehlbuje a preto by som e, radila, aby sme nehlasovali zajtra, ale aby sme sa naozaj veľmi pozorne pozreli na situáciu na Ukrajine vo všetkých oblastiach, ale potom, ako sa e, vráti delegácia e, z Ukrajiny e, o pár dní a potom budeme mať aj summit a my sa potom musíme dôkladne pripraviť a dohodnúť sa na tom, čo Európsky parlament môže povedať k situácii vo všetkých oblastiach. Ukrajina sa dostala eh, do eh, novej éry a mm, bola na dobrej ceste. Posledné voľby podľa nášho eh, úsudku prebehli demokraticky a slobodne ak e, sa to teraz nezlepší, ale zhorší na Ukrajine, mali by sme sa e, naozaj pozorne zamyslieť nad tým, ako zasiahneme, ako nezasiahneme. E, tak či tak by som bola proti, aby sme rozhodovali pred nadchádzajúcou návštevou na Ukrajine. Ja si myslím, že náš hlas bude počuteľnejší, keď priamo na mieste budeme diskutovať o tých miestach, ktoré sa uvádzajú v uznesení. A ako som už už e, povedala, naozaj mám e, obavy, mám mnohé správy o tom, že to všetko sa uberá zlým smerom, ale naozaj e, bude to kontraproduktívne, keď e, budeme odmietať diskusiu v teréne a keď sa prirýchlo rozhodneme. Ďakujem pekne pani Harms. Teraz za konzervatívcov na minútu a pol pán Kaminský. Nech sa páči. Mnohí z nás sa eh, zúčastnili na oranžovej revolúcii. My sme boli na poboku eh, ukrajinských demokratov v ťažkých časoch a my sme vždy hovorili, že naša angažovanosť nie je spojená s nejakou konkrétnou politickou skupinou, ale eh, my sme viac kládli dôkaz na slobodu a nezávislosť Ukrajiny. Nezabúdajme, na to aj dnes a pokúsme sa nebyť e, stranicky na Ukrajine. Musíme ako európsky poslanci obhajovať e, naozaj e, nezávislé túžby ukrajinského národa a musíme stáť aj za európskymi hodnotami na Ukrajine a za ľudskými právami. Toto uznesenie v súčasnom stave nepomôže našim ukrajinským priateľom. Toto uznesenie skôr e, odovzdá Ukrajinu Rusku a poskytne argumenty tým, ktorí tvrdia, že na západe nie je miesto pre Ukrajinu. Musíme e, presadzovať európske e, normy na Ukrajine, musíme vyvíjať tlak na Ukrajinu, aby tieto normy aj boli uplatňované ale Ukrajinu nemôžeme, eh, nemôžeme dovoliť, aby sa eh, Ukrajina vzdialovala viac na východ. Ja si veľmi vážim prácu autora uznesenia, ten naozaj je zapáleným bojovníkom za ľudské práva. Keď eh, počujem, čo hovorí vo vzťahu s Ukrajinou, tak môžem ja iba súhlasiť. Ďakujem pekne za EFD na minútu, pán Belder. Ďakujem pekne, pán predseda. Ukrajina, nebojím sa to povedať, na pôde e, parlamentu na začiatku týždňa e, povedala v holandskej tlači, že, za, za, že Západ je divoký. Západní investori sa boja e, Ukrajiny, to tvrdia samotní Ukrajinci, ale zdá sa, že na Ukrajine je e, obrovská miera korupcie a mnohé E, vyvlastnenia súvisiace s, Ukraj- s korupciou, ale nedá sa povedať, že by za to mohli e, západní investori. Členské krajiny EÚ naďalej výrazne investujú na Ukrajine od konca 90. rokov. Ja sa vás chcem opýtať, či viete o týchto obavách západných investorov vzťahu s Ukrajinou. Ja sa pýtam, aké opatrenie príjma e, komisia na to, aby opravnené záujmy EÚ boli ochraňované, pretože ak investujeme, tak potom Eh, musíme obhajovať to, čo obhajované má byť. Eh, Ukrajina by sa v konečnom dôsledku mohla stať členskou krajinou EÚ, ale musíme eh, byť triezvi, musíme sa pozrieť presne, čo sa deje vo vzťahu s investíciami, pra, pracovným právom a tak ďalej. Ďakujem pekne. Teraz za nezaradených na minútu pán Mölcer. Ďakujem pekne, pán predseda. Iba pár mesiacov po prezidentských voľbách E, v ktorých e, prišiel e, Janukovič späť k moci, tak dalo by sa povedať, že tí, ktorí bojovali počas oranžovej revolúcie, prehrali. Ale je to taktiež svedectvo toho, že sa demokracia nedá prenášať jednak jednej na všetky krajiny, teda aj na tie, ktoré boli predtým pod vplyvom ZSSR. Ústavný súd e, posilnil úlohu e, prezidenta a oslabil, oslabil parlament a žiadne e, regióny vlastne nič nenaznačuje tomu, že predtým bol vlastne takýto prezidentský systém. Janukovič zaručil, že budú zachované demokratické normy sú to však e, centrálne reformy a Ukrajina je jednou z e, najchudobnejších krajín v tomto regióne. E, ja si však myslím, že táto vláda ostane dlhšie pri moci a jednoducho s tým sa musíme my zmieriť. Teraz eh, najprv eh, pán Šepflin. Dve minúty. Teraz rečníci hovoria vo vlastnom mene. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Vývoj na Ukrajine jednoznačne ukazuje eh, to, ako, ako moc eh, korumpuje, absolútna moc korumpuje absolútne eh, od volieb prezidenta Janukoviča veľa z toho, čo sa udialo, poukazuje na uprednostňovanie koncentrácie moci. Je to o to pozorhodnejšie, ak si pripomenieme výsledky prezidentských volieb, kde Janukovič vyhral tesnou väčšinou. Napriek tomu eh, sa dokázalo, že má silnú podporu len vo východnej a južnej časti krajiny. Napriek tomu v súčasnosti existuje eh, hnutie k marginalizácii alternatívnych centier moci, média, právny štát, opozícia, eh, autonómia, to sú neefektívne eh, veci. Predovšetkým tajná policia má nové právomoci a všetko svedčí o tom, že budúcnosť sa črtá v chmurnej farbe, najmä pokiaľ ide o európsku budúcnosť Ukrajiny, pretože e, politika Janukoviča skôr smeruje smerom od EÚ e než k EÚ. E, je tu, je to, vy, vzniká tu stabilita, ale stabilita stagnácie nemobility stability, ako aj e, podriadenosti Moskve. A to, či bude ukrajinská spoločnosť akceptovať transformáciu v dlhodobejšom meradle, to je otvorená otázka. Ďakujem, vážený kolega. Teraz e, má slovo pán Svieč. E, to, čo sa udialo na Ukrajine, e, bol to puč alebo bol to vojenský prevrat, e, za týchto podmienok sa odohrali, odohralo hlasovanie a takýmto spôsobom dnes príjma rozhodnutie absolútna väčšina. Pokiaľ ide o e, jazyk, ktorý sa používa, to je jazyk, ktorý odsudzuje e, africké či e, latinskoamerické režimy, ale chcel by som sa spýtať, či komisár hovorí, že áno, veľa z toho, čo sa tam deje, sa nám e, nepáči, ale my si musíme byť, my si musíme byť vedomi, že musíme e, ešte e, počkať, pretože máme za sebou 6 mesiacov konsolidácie, ktoré majú síce negatívne výsledky, ale nemali by sme na to poukazovať takýmto spôsobom. Uh, E, Timošenková síce prehrala, ale ak k tomu došla, musíme rešpektovať tú situáciu a musíme sa pozerať na to, ako si počínajú uh, ukrajinské orgány. Pán Kovan, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem eh, komisárovi Filemu za jeho konštruktívny prístup. Ďakujem Rebeke Harms za jej veľmi eh, uvažlivé slova týkajúce sa Ukrajiny eh, pokiaľ všetky údaje ukazujú, že Ukrajina je jediná postsovietská krajina, v ktorej sa konali normálne voľby E, to je pokrok, ktorý nemožno ignorovať pred e, nadchádzajúcimi voľbami. Bolo by veľkou chybou, keby sa Európsky parlament e, pridal na stranu EPP proti krajine, ktorá zorganizovala viac menej normálne voľby. Ja by som sa chcel teraz e, obrátiť na našich ukrajinských hostí. E, e, miesto Ukrajiny v týchto priestoroch znamená, že my uplatňujeme na Ukrajinu rovnaké pravidlá ako na ostatné európske štáty a e, problémy, či už v oblasti ľudských práv alebo inde na Ukrajine, to treba vnímať práve v takomto svetle. Vy ste Európania a musíte rešpektovať európske normy. A ďalšia výzva. E, pokiaľ ide o e, Európsku úniu, vy máte vo vašej krajine rozpory, my ich vnímame, ale e, vo vzťahu k EÚ a vo vzťahu k Európskemu parlamentu nezáleží, či ste modrí alebo oranžoví či žltí. Vy sa tam raz dostanete. Môže to byť rýchlejšie či pomalšie, ale my vám vám v tom pomôžeme. A pokiaľ ide o toto uznesenie, to sa vzťahuje na čas po voľbách a po voľbách budeme môcť eh, predložiť eh, spoločné stanovisko eh, stanovisko obidvoch strán. Ide o to, aby Európsky parlament bol do toho zapojený. Prekročili ste svoj čas, dve minúty, pani Vajdere. Vážení kolegovia, Ukrajina je veľmi dôležitá. Ukrajina je veľmi dôležitá pre EÚ a preto nemôžeme zostať ľahostajní k tomu, čo sa tam deje. 1. oktobra 10 tisíce Ukrajincov bojovalo v uliciach Ukrajiny proti reformám ústavy, ktoré inicioval Janukovič. Tieto reformy neboli realizované demokratickým procesom ani neboli zosúladené s inými právnymi predpismi a ohrozujú nezávislosť súdnictva na Ukrajine, pretože ich nesvedla Benátska komisia. Naši priatelia na Ukrajine sú znepokojení voľbami a tou skutočnosťou, že z politických dôvodov vládnuce strany využívajú eh, súdnictvo a zneužívajú súdnictvo. A preto je potrebné konať. Vládnúca koalícia porazila opozíciu a jej návrh a neumožnila Ukrajine stať sa e, členom Európskej únie a neumožnila sledovať toto snahu ako prioritu. EÚ musí pomôcť otázkach slobody tlače na Ukrajine. Napríklad máme tu takú situáciu, že vedúci magnát tlače je aj e, hlavou tajnej služby a podobne, čiže to určite nie je demokratické. Musíme ale poukázať aj na pozitíva, napríklad zavedenie bezvízového styku, posilnenie ekonomickej spolupráci v oblasti energetiky a musíme podporovať demokratický vývoj na Ukrajine a to je práve úloha pre ďalšie uznesenie po voľbách, keď budeme môcť hovoriť o ďalších otázkach dôležitých pre Ukrajinu. Ďakujem, pani Vadaj. A ešte sú tu dvaja kolegovia, ktorí majú otázku. Nech sa páči. Máme tu dvoch kolegov, ktorí žiadali možnosť položiť vám otázku. Ste pripravená na ňu odpovedať? Takže najprv Sivic, Živiec. Mám jednoduchú otázku, možno je to problém prekladu, ale povedali ste, že súčasná ukrajinská vláda zamietla budúce členstvo Ukrajiny v EÚ. Pokiaľ viem vyhlásenie prezidenta, a mnoho úradných vyhlásení parlamentu a dlhodobej politiky hovorí, že členstvo Ukrajiny v EÚ je jednou z hlavných priorít. Takže moja otázka je, že či som ja nerozumel vás, alebo či ste vy nerozumeli správne prezidentovi Ukrajiny. Ďakujem, pán Živiec. Pani Vajdere, môžete zodpovedať na toto, čo povedal? Máte na to 30 sekúnd. Áno, chcela by som vysvetliť túto vec je to chyba v tlmočení samozrejme. Áno, prezident povedal, že je pripravený začať spoluprácu s EÚ, ale, ale nie je to politickou prioritou podľa rozhodnutia Ukrajinskej rady. Pani Harms, aj vy chcete položiť otázku? Máte 30 sekúnd, nech sa páči. Ja by som sa chcela kolegyni spýtať, že teraz tu máme text, v ktorom sú všetky body vyjadrujúce naše znepokojenie nad zneužívaním moci a depresiou na Ukrajine. Tak sa chcem spýtať, čo je proti tomuto textu, Máme tu tento text, chceme ísť s ním do Kieva o dva týždne a hovoriť o tom a potom by sme sa chceli rozhodnúť, ako budeme ďalej pokračovať. Takže by som chcela vedieť, prečo to nie je dobré, pretože ja si myslím, že podľa skúsenosti našej delegácie to bol vždy doteraz najlepší a najproduktívnejší postup, najmä keď chceme vyvíjať demokratický vplyv. Ďakujem veľmi pekne. Pani Vajdere, chcete odpovedať? Ja osobne neviem, prečo po našej účasti a po samitoch na Ukrajine dochádza k znepokojujúcim signálom, ktoré dostávame z Ukrajiny na adresu zloženia ústrednej volebnej komisie, o mimovládnych organizáciách a podobne. A my musíme vyjadriť naše znepokojenia. Ja som presvedčená, že regionálne voľby budú oveľa demokratickejšie, ale samozrejme môžeme ísť o týždeň alebo o dva týždne na Ukrajinu s našim uznesením. Nikto nám v tom nebráni. Nikto nám nebráni vo vypracovaní novej e, e, te, e, novej deklarácie, ale situácia na Ukrajine sa zhoršuje, to vidím. Môžem navrhnúť, že by ste sa ešte vyjadrili potom v Catch the Eye, pretože nemôžeme z rozpravy spraviť E, takúto diskusiu, kde každý máva modrou kartičkou, pretože tým, čo sú riadne na zozname rečníkov, potom uprieme túto možnosť. Takže prosím kolegov, aby ste sa potom ujali slova pri Catch the Eye. A teraz ide pán Vigenin. Chcem kolegovia povedať, že kvalita rozpravy ukazuje, že nie je pripravená a že nenastal na ňu vhodný čas a hlavne nie je čas na prijatie uznesenia o Ukrajine. Chcem vám pripomenúť, že pred pol rokom bola krajina vo voľnom páde na ceste ku chaosu politicky, ekonomicky, finančne bola nestabilná. Bola tam hlboká kríza a teraz je tu celkom iný obraz a to musíme uznať, že za pár mesiacov sa tejto vláde podarilo navrátiť krajinu do normálu, do politickej, ekonomickej, finančnej stability. Samozrejme, že sú tu problémy, to nepopierame, ale musíme aj pripustiť, že počujú náš hlas a že sa prijali nejaké opravné opatrenia, napríklad v otázke volebného práva, v otázke e, niektorých volebných praktík. A to znamená, že náš hlas je tu počuť a bude aj vypočutý, ak nebudeme vrieskať pri každej príležitosti, ale budeme slušne pristupovať k Ukrajine tak si myslím, že by sme nepomohli našemu výboru, ktorý ide na Ukrajinu o 10 dní, keby sme takto pokračovali, pretože takto podkopávame vlastnú úlohu. Podkopali by sme to prijatím takéhoto uznesenia 10 dní pred voľbami to sa nikdy predtým nestalo. Je to jasná snaha ovplyvňovať voľby a nemali by sme dovoliť nášmu parlamentu, aby bol súčasťou tejto hry. Takže ja navrhujem, aby sme odložili na neskôr prijatie tohto uznesenia. Poprosíme kolegov z výboru pre parlamentnú spoluprácu, aby to tam prešetrili, prediskutovali tieto otázky a potom príjmeme rozhodnutie. A teraz e, dávam slovo pánovi Ungereanu. Nové e, orgány Ukrajiny sú nové len podľa mena a aplikujú taliansku prax v krajine. Právny rámec pre nadchádzajúce voľby sa zmenil, aby mohol ohroziť účasť opozičných strán. Ústava sa zmenila a na de facto prezidentský režim, ktorý znovu nastolila Média a občianska spoločnosť sú pod neustálým tlakom a ukrajinská tajná služba e, sa vracia do svojich sovietskych dní. Takže, pán predseda, nastal čas, aby sme jasne vyjadrili svoje znepokojenie v uznesení. Ukrajinské orgány by mali dostať takéto posolstvo, že sa nemôžu zaručiť úzke styky z EÚ len na základe priateľských vyhlásení. Ukrajinská vláda nemôže byť, ukrajinským, nemôže byť spolahlivým partnerom pre EÚ, najmä v tejto strategicky citlivej oblasti Čierneho mora. Ďakujem. Ďakujem. A posledným rečníkom je pán Svoboda. Minúta. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že všetci si tu musíme uvedomiť našu zodpovednosť a musíme sa jej aj dobre zhostiť. Vláda na Ukrajine, sloboda tlače na Ukrajine, aj opozícia musí prebrať zodpovednosť, aby nešírila nesprávne informácie. Keď si pozriem tu, čo tu vidím v uznesení a tie tvrdenia, ktoré sú tu, a ktoré tí, ktorí sa tu uvádzajú ako obete, hneď popreli. To znamená, že všade sa šíria falošné správy a my musíme ukázať našu zodpovednosť, musíme ukázať, že sa nestaneme súčasťou vnútropolitického boja. To predsa nie je našim cieľom, kolegovia z EPP, že budeme teraz obhajovať politicky jedno či druhého. To nie je naša úloha. Na budúci týždeň máme diskusiu vo výbore s ministrom zahraničných vecí, potom máme voľby potom máme spoločný parlamentný výbor, ktorý ide na Ukrajinu a potom ja spolieham na vašu e, férovosť, kolega Gal, že po voľbách povieme, či boli dobré alebo zlé. Nepovieme dopredu, že nebudú dobre vedené. To nie je naša úloha. A ja sa spolieham na vašu férovosť, ktorú ste vždy preukázali v takejto situácii. Pán Galer, nech sa páči. Hlásite sa s otázkou? s modrou kartičkou ste sa hlásili. Alebo čo, sú to rohy byka? Dobre, 30 sekúnd máte na otázku. Ja chcem hovoriť, v keďždy aj pán predseda bude mať minútu. No už máme dvojnásobný počet eh, v KHDI eh, a času nebude toľko. V prvom rade teda dostane slovo pani Kolávska Bubinská. Pues no está, no está, pues se apunta. Zdá sa, že nie je prítomná v miestnosti. Dobre, takže ideme ďalej. Pani Lukašievska, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Niekto, kto nepoznal socializmus, nikdy nepochopí národy, ktoré zažili obmedzené slobody, nerozumejú tomu, čo zažívajú takéto národy. Ja rozumiem tým, ktorí dnes hovoria o svojich pochybnostiach vo vzťahu s Ukrajinou. Musíme však zohľadniť aj malé, ale veľmi dôležité zmeny. Napríklad už tie nedávne demokratické voľby a my, e, európsky poslanci, sme boli toho svetkom. E, prosím, e, rozumejte tým tisíckam mladým Ukrajincom, ktorí počítajú s našou pomocou pri budovaní demokracie a pri budovaní občianskej spoločnosti. Je ľahké kritizovať, ale ja som Polka a ja si to dobre pamätám. Boli, pomohli nám a sme radi. Pán Nikolaus teraz. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja by som chcel povedať, že pokiaľ ide o schválenie uznesenia za taký krátky čas pred eh, blížiacimi sa voľbami, a je tu aj otázka vzťahu medzi parlamentom, Európskym parlamentom a novou vládou na Ukrajine. Už e, sú tu isté problémy, to treba uznať, ale e, demokratické e, voľby boli a preto môžu na Ukrajine pokračovať vo svojom úsilí. Takže akékoľvek uznesenie musí naozaj počkať až po tom, ako sa uskutočnia voľby. Ďakujem pekne. Pani Ovier. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem obrátiť s otázkou na pani Vajder, moju dobrú kolegyňu, ale najskôr poviem, čo ma trápi. To, že chceme schváliť uznesenie o Ukrajine dnes alebo zajtra, to naozaj neprichádza v dobrom čase a a Ukrajinci, ktorí sa pozerajú na Európsky parlament eh, s nádejou eh, na pochopenie, by eh, boli sklamaní ten tón toho uznesenia nie je najšťastnejší a nie je toto najlepšie uznesenie. A sú tam aj faktické chyby. Pani Vajdere hovorila o tom, že predseda Benátskej komisie e, kritizoval zmeny ústavy. Ja mám však list, kde sa vyjadruje znepokojený nad tým, že takéto niečo figuruje v našom uznesení a teda predseda Benátskej komisie sa e, bráni proti takejto myšlienke. Ďalší rečník. Ďakujem pekne. Ja si osobne myslím, na rozdiel od pána Vigenina, že je to naozaj vynikajúca rozprava Málo kedy máme takúto zaujímavú e, rozpravu, aj to, čo povedala kolegyňa Ukačievská, svedčí o tom, že sa tu viacerí pripájeme k tejto výzve. My sa musíme poďakovať socialistom, pánovi Svobodovi, pánovi Severinovi, a ďalším, pretože oni naozaj dobre chápu situáciu. Pred voľbami by sme naozaj nemali príjmať rozhodnutia nesprávne pre našich ukrajinských priateľov. Pán e, Füle a pani Harms majú taktiež pravda, pravdu, e, keď hovoria, že e, áno, musíme hovoriť aj o tom, čo nás nepokojuje a chceme, aby Ukrajinci boli naši partneri, aby, aby jedného dňa tu zasadali s nami, tak potom e, e rečník je prerušený. Ďakujem pekne, pán Kulčík. Kolegovia, pamätajte sa, rozmýšľajte za týždeň, vážení kolegovia, nezmeníte ani zákony, ani zloženie volebnej komisie. Je zaujímavé, že vždy, keď určité politické síly e, cítia, že e, nejakých spojenci mimo EU nezvyťazili, tak vždy v zahraničí sa hovorí, že sú obavy o demokracii. Ja súhlasím s tým, čo povedal pán Kaminsky a ďalší Rozhodne je potrebné, aby kroky Európskeho parlamentu prispievali k demokracii a ďalej rozvíjali vzájomné vzťahy podporovať stabilizačné kroky ukrajinskej vlády, to asi niekomu prekáža. Možno, že tí, ktorí majú záľubu v chaose. Možno, že e, súčasná vláda nie je videná ako najlepší partner. Treba odložiť, teda e, uznesenie treba odložiť až e, potom, ako sa vráti delegácia z Kieva.

Ja som v rámci Catch aj naozaj chcel tú svoju minútu využiť na to, aby som zareagoval. Pán Obermajer teraz. Ďakujem pekne, pán predseda. Založenie energetického spoločenstva e, tým bol naozaj vytvorený trh a musí byť zabezpečená dodávka cez Ukrajinu. V minulosti totiž to boli vážne problémy, hlavne pokiaľ ide o plyn kvôli hádkam medzi Ruskom a Ukrajinou a e, západné krajiny boli tým dotknuté ale keďže sa hovorilo o cenách, tak e, e, Rusko potom zastavilo dodávky a my sme naozaj e, mali problémy, pretože sme veľmi závislí, tak ako Taliansko a Francúzsko napríklad. A tu komisia musí zakročiť, pretože koordinuje toto spoločenstvo a musí pripomenúť Ukrajine, aké sú jej povinnosti. Treba zabezpečiť bezpečnosť dodávok a my nemôžeme byť e, hračkou v rukách e, Ruska v ich hádkach o cene. Treba jednoducho zabezpečiť dodávky pre naše krajiny. Ďakujem pekne. Pani Čilva. Ďakujem pekne, pán predseda. Európsky parlament vždy podporoval Ukrajinu na jej ceste k demokracii a právnemu štátu a ako krajina, ktorá zdieľa e, naše hodnoty, tak mm, aj v prípade tejto krajiny sú voľby akýmsi teplomerom. Môžeme e, hodnotiť stabilitu, e, inštitúcie a vôbec vedieť, aká je verejná mienka. My vítame, že Ukrajina prizvala pozorovateľov a účasť určite prispeje k demokratickým voľbám a k ďalšej neutralite fungovania inštitúcií na Ukrajine. Ukrajina musí zabezpečiť e, rovnováhu e, vládnúcich a kontrolných mechanizmov. Treba prehlbovať reformy na Ukrajine a podpora aj EÚ musí e, zabezpečiť ďalší úspech týchto reforiem. Pani Pinkavi tu teraz má slovo. Ďakujem pekne. Prezident Ukrajiny prišiel do Litvy a povedal, že cieľom Ukrajiny je prístup k EÚ, ale určite na to bude potreba e, veľa rokov, treba uskutočniť reformy v mnohých e, oblastiach, ľudské práva, boj proti korupcii boj proti chudobe. Ja však súhlasím s tými kolegami, ktorí vystúpili tu na pôde Európskeho parlamentu a povedali, že my by, by sme nemali zatvárať dvere pred Ukrajinou v EÚ. Musíme s Ukrajinou hovoriť ako s partnerom. Ďakujem pekne. Pán Weigel teraz. Vážený pán predseda, Ukrajina je veľkou významnou krajinou a partnerov EÚ. Určite má európsku budúcnosť a, a boli by sme sami proti sebe, keby sme túto krajinu s ťažkou minulosťou a štruktúrou e, hovorili ako o iba čiste e, tým, čo nám e, vyhovuje alebo nie. Takže musíme dosiahnuť rovnováhu. A tak ako v akej inej krajine, kde prebiehajú voľby, opozícia určite nie je spokojná, keď príde o moc, ale budú ďalšie možnosti pri budúcich voľbách. Takže netreba počúvať iba jednu stranu a mali by sme eh, veriť obidvom stranám. Pán Tenok. Partner, and I too hope... Eh, ja dúfam, že aj táto eh, krajina sa stane členom EÚ, ale mám pochybnosti, či skutočne by bolo vhodné prijať toto uznesenie tak krátko pred ukrajinskými voľbami. Moja skupina takisto zdôraznila, že uznesenie by malo byť e, formulované inak. Janukovič vyhral voľby demokratickým spôsobom, ale sú samozrejme v Ukrajine a v, Ky- v Kieve isté tendencie potlačiť e, tlač, potlačať slobodu tlače a dávať slovo oligarchickým politickým účelom, ale eh, posolstvo eh, oranžovej revolúcie je ešte silné a občianská spoločnosť, ktorá z nej vzýšla, je ešte stále robustná. Mám s tým skúsenosti, ale myslím si, že by sme eh, mali zamedziť prílišnému zasahovaniu do vnútorných vecí na Ukrajine. Ďakujem, doktor Tanok pani Kolárska-Novická. Ďakujem. E, to sú tie isté argumenty, aké sa ozývali pred e, prezidentskými voľbami, keď sme si kladli v Európskom parlamente otázky o uznesení o tom, čo sa deje na Ukrajine pred voľbami. Rozhodli sme sa vtedy, že to uznesenie vypracujeme až po voľbách a že e, e, požiadame tak vládu ako aj opozíciu, aby rešpektovala ľudské práva, slobodu prejavu a tak ďalej. Odtedy, sa už, odtedy už prešiel istý čas a vidíme e, dnes, že situácia E, nie je celkom uspokojivá. A čo je najdôležitejšie na to, aby sa e, demokracia pevne ukotvila, e, je, sú aj tieto komunálne voľby, ktoré by sa takisto mohli stať príležitosťou na potlačenie ľudských práv. Ďakujem. Teraz e, odovzdávame slovo komisii, aby mohla zareagovať na vystúpenia našich vážených kolegov. You, ďakujem, pán predseda. A ďakujem za túto príležitosť zareagovať na mimoriadne zaujímavú rozpravu. Eh, chcel by som eh, vystúpiť eh, v troch častiach. Poprvé, chcel by som zareagovať na konkrétne otázky pána poslanca Beldera, ktorý hovoril o investíciách a podnikateľskom prostredí. Áno, na Ukrajine ešte v tejto oblasti toho zostáva veľa urobiť, to je nesporné a ja som podobnú otázku kladol viackrát, či už v rámci asociačnej rady alebo v rámci rôznych stretnutí. Naposledy som mal možnosť túto otázku otvoriť s predsedom vlády Azarovom. Bolo to minulý týždeň. Je tu celý rad otázok, napríklad zákon o verejnom obstarávaní alebo možnosť e, novely tohto zákona prostredníctvom rôznych pozmeňujúcich e, návrhov, o ktorých sa v súčasnosti rokuje v ukrajinskom parlamente parlamente. Veľa toho zostáva ešte urobiť aj v oblasti právneho štátu a my pochopiteľne o to máme veľký záujem. Je to e, aj otázka metal z minulých dní. Oveľa viac ešte zostáva urobiť na splnenie záväzkov a prísľubov týkajúcich sa otázky DPH, ktorá takisto znepokojuje našich podnikateľov. Prostredníctvom kontaktov s ukrajinskými orgánmi a pravidelných kontaktov s podnikateľmi sa snažíme chrániť záujmy európskych investorov a podnikateľov. Po druhé, eh, tento proces nie je ľahký a je to proces, do ktorého sa zapájame aj my spolu s Ukrajinou a je to e, proces, v ktorom vyhlásenie o európskej budúcnosti niekedy môže pomôcť, ale e, nie je to, čo prinesie výsledky. Výsledky prinesie to, čo sa deje v samotnej Ukrajine. Ukrajina potrebuje našu pomoc Potrebuje nás eh, aj na to, aby sme ich eh, z času na čas upozornili na to, čo, ako to vnímame, čo sa tam deje, ale nesmieme ich zaťahovať do nejakých falošných diskusí o tom, čo je najdôležitejšie pre stabilitu alebo pre plnenie zdieľaných hodnot. A tým sa dostávam k tretí tému e, súboru otázok a to, e, akú, aké právo mám ja vyjadrovať sa k návrhu uznesenia e, tohto parlamentu. Eh, ja si však myslím, že samotná skutočnosť, že k tejto rozprave došlo, predstavuje cenný signál a myslím si, že eh, skutočnosť, že predstavitelia parlamentu čoskoro navštívia Ukrajinu a väčšinu z týchto posolstiev tam prinesú, je skutočne veľmi cenným eh, posolstvom. A eh, keď hovoríme o posolstvách, to eh, my chceme takéto cenné posolstvo dostať aj od Ukrajincov v podobe komunálnych volieb, ktoré sa majú konať čoskoro a ktoré by mali potvrdiť demokratický zástoj tejto krajiny. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi komisárovi za jeho slova. E, v súlade s článkom 151 e, teraz e, má slovo pán Galler. Ale prosím, aby hovoril veľmi stručne, aby sa obmedzil, obmedzil len na to, o čom sa tu hovorí. Reakcion. Ďakujem veľmi pekne. Chcem reagovať na to, čo povedal kolega Svoboda a hovoril o jednej veci, ktorá nebola veľmi korektná. V našom uznesení EPP máme nesprávny citát z Benátskej komisie. Hovoril som ho s pánom Markom a poveril som si, čo naozaj povedal a preto to v spoločnom uznesení už nemáme. Takže vidíte, že to už vôbec nie je predmetom debaty. Ja by som si však želal, keby ste aj jasne povedali niečo ako socialistická politická skupina o právnom štáte. Ste hovorili totiž všeobecne, ale keby ste konkrétne hovorili k tým veciam, ktoré tam robí tá, e, tajná služba, alebo čo sa deje na mieste, čo robia strany, alebo nepripustia strany, pretože E, pokiaľ ide o volebný výsledok, tak už vôbec nemôžeme povedať, že voľby budú zodpovedať európskemu demokratickému štandardu. A teraz pán Svoboda. Chcem vás poprosiť, pán Svoboda, aby ste sa tiež odvolali len na to, čo tu zaznelo. Nechcem, aby to bolo debata medzi dvomi, ale pán Gáler, mali by ste byť aspoň tak informovaní, a, aby, a ja som to aj v komunike jasne povedal, že tajné služby treba kontrolovať. Povedal som to aj s podpredsedom vlády Zerovom. Tu je jasný postoj nás voči tajným službám. Takže vás chcem poprosiť, aby ste si naozaj nerozmysleli, či by nebolo lepšie, aby sme my spoločne, ako široké spoločenstvo, pripravili uznesenie prehodnote ešte celú situáciu, že čo by bolo rozumnejšie. Povoda kon eh, Ďakujem, pán Svoboda. A týmto vstupom sme dokončili tento bod programu. Máme 6 návrhov uznesenia, jeden od liberálov, jeden od GUE, od zelených, od socialistov, od konzervatívcov a reformistov a potom od Európskej ľudovej strany. Tým sa tento bod uzatvára a zajtra sa bude hlasovať. Teraz máme 6 alebo 7 minút, ktoré môžeme využiť na zotavenie, môžeme si aj, nie, sa osviežiť vodou a o 6. začíname ďalším pracovným bodom a to sú otázky na radu. Ďakujem kolegovia. Bueno, bueno, bueno. Pues muy bien.